Dobre, takže hádam začneme. Pani Valenciano tu nie je um, počas prvej časti nášho stretnutia, takže ma požiadala, aby som predsedal k prvému bodu, to je schválenie programu. Chce niekto požiadať o zmeny programu Zeri? Chcete zmeniť program? Nie, dobre. Takže môžeme považovať návrh programu schôdze za schválený. Je potrebné zároveň schváliť aj zápisnicu zo schôdze 16. a 17. júna, poslednej schôdze. Má niekto výhrady? Ak nie, tak e, zápisnicu z minulej schôdze môžeme schváliť. Tretím bodom sú oznámenia predsedajúcej. Parlament, ako viete, pretože mnohí z vás veľmi aktívne pôsobíte v tejto oblasti, parlament schválil tri uznesenia. Jedna sa týka Eston Korvel Alexancov a Aleksandr Kolčenko. Druhé sa týka Angoli a tretie ohľadom Azerbajdžanu. O tom treťom sa hodne diskutovalo. A, a v sa stiahli z e, Euronest e, parlamentného zhromaždenia. Ďalšie oznámenie Sacharová cena. Máme viacero nominácií na cenu 2015. 10. septembra vo štvrtok bol oznámená kandid- odvámené kandidatúry a budúci pondelok 28. počas spoločného stretnutia komisii pre, e, výbor pre zahraničné veci a výbor pre rozvoj, e, samozrejme aj nášho podvýboru sa budú riešiť tieto kandidátky. A chcel by som spomenúť mená, ale prezentácia sa spraví, pokiaľ viem, každý kandidát bude mať 10 minút budúci pondelok na predstavenie sa, takže sú to tieto mená Eh, bloger saudský, ktorý bol odsudený na 10 rokov vo väzení za presadzovanie islamu Free Solid Liberals. Takisto sme mimochodom diskutovali o pánom Badawi minulý mesiac. Druhá nominácia, politický väzni vo Venezuele, ako aj demokratická opozícia. E volebnú, ktorí boli členmi volebnej koalície a potom opozície e, strany prezidenta Čavesa. Tretia Edna Adan Ismail, somálsky aktivista, ktorý bojuje proti, proti mm, mm, ženskej obriezke a zakladateľka e, pôrodnice v Somálsku, potom Boris Nemcov, e, ruský lekár, bývalý podpredseda, potom politický oponent, ktorý, ako viete, v Lani vo februári bol zastrelený v uliciach Moskvy, potom Nadia Savčenko, ukrajinská pilotka, členka rady a ukrajinskej delegácie parlamentného zhromaždenia Rady výroby, ktorá bola 17. januára 2014 zatknutá, odvezená do Ruska, kde je uväznená. A na záver Edward Snowden, odborník na IT, Antoine Deltour, bývalý auditor, auditor Price Waterhouse, Stephanie Žibok, ktorý hovoril o praní špinových peňazí a daňových únikov Švajčarskej banky. Čiže e, toto boli tí kandidáti a komplexnejšie sa predstavia o niekoľko dní na spoločnom zasadnutí nášho výboru a podvýboru. A na záver ešte by som sa chcel vyjadriť k delegáciám do Srbska, konkrétne do Belehradu. Od zajtra rána misia do Belehradu až do štvrtku rána. Je to spoločná delegácia s výborom AFET odchádza už dnes večer. Ide o vyhodnotenie situácie e, ľudských práv kandidátskej krajiny na členstvo Európskej únie. Ako viete, Srbsko e, čeli takisto kríze utečeneckej pre členov nášho podvýboru. Tam budú traja pán Laslo Tekeš, pán Andrej Kovačev a pani Soraya Post Takisto tam budú ďalší členovia nášho podvýboru, ale tí sa zúčastnia zároveň ako členovia výboru AFET, to znamená zahraničné veci. A tí pôjdu nielen do Srbska, ale aj na jeden deň do Kosova. Takže toľko oznámenia. Následne máme bod 4 na programe je to spätná informácia zo služobnej cesty do Izraela na palestínske územia. Je to služobná cesta, ktorú viedol náš kolega, pán Jozef Weidenholzer. Bola to služobná cesta do Izraela na palestinské územia 20. až 24. júla, to znamená tesne pred začiatkom eh, parlamentných prázdnin. Je to, bola to 5-dňová služobná cesta, eh, účasť eh, palestinského legislatívneho výboru a v sídle Knesetu, návšteva štátnej správy, bojovníkov za ľudské práva na oboch stranách, ako izraelskej, tak aj palestinskej. Podarilo sa im ísť do Gazy, ale navštívili viacero miest a dedín v, Izrael, v Izraeli, v Palestíne. <clears throat> Mm, tieto informácie zo služobnej cesty buď ste už dostali, alebo dostávate teraz. Je to text ako si správa zo služobnej cesty, myslím si, že komplexná, 27 strán so všetkými prílohami a tak ďalej. A je tu s nami aj pán Bošak formou videokonferencie riaditeľ UNRA v Gaza, ktorý nás bude informovať o situácii na našom vývoji v pásme Gaza. Vidím, že je s nami, vidím ho cez obrazovku, dúfam, že nás rovnako aj počuje. Počuje? Áno? Áno? potvrdzujem, že vás počujem dobre. Dobre, ďakujem pekne. Takže najprv dovtám slovo pánovi Žozovi Weidenhorcerovi, ktorý viedol delegáciu druhá, výbor druhá na služobnej ceste, teda odovzdám mu slovo, aby nás poinformoval o výsledkoch tejto služobnej cesty. Pán Weidenholzer. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Wir, Sie haben schon erwähnt, wir haben Ďakujem pekne, pán predseda. My sme mali veľmi úspešnú, napísali sme v podstate, predložili sme veľmi úspešnú a veľmi dôkladnú správu a chcel by som sa poďakovať sekretariátu za pomoc, pretože táto správa naozaj presne a dôkladne popisuje našu služobnú cestu. Asi všetci súhlasia s tým, že to bola veľmi zaujímavá služobná cesta. Všetci sme si mohli vytvoriť dobrú predstavu o celkovej situácii na tej politickej úrovni, o čo nám vlastne išlo. Zároveň sme sa chceli pozrieť aj na problematiku ochrany ľudských práv priamo v kontexte, priamo na mieste. A palestínci Európy e, sme ich mohli popísať ako ľudí, ktorí strácajú nádej a Izraeliti skôr nevedia, čo robiť. Bolo tam množstvo e, udalostí za posledné dni. E, otázka bezpečnosti v celom regióne je ich rovnako im robí starosti a to pridáva v podstate len tomu pocitu, že nevedia, čo majú robiť a palestínci tí sú úplne zúfali a nevedia, kam sa situácia vyvíja pre nich, takže chceli sme ľudí povzbudiť, aby sa navzájom kontaktovali, hovorili spolu, angažovali a dúfam, že prítomnosť parlamentnej delegácie zblížila tieto dve strany. Hovorili sme so zastupcami vlády, mimovládnych organizácií a navštívili sme mnohé miesta, musím povedať, že všetci boli otvorení, čo sme uvítali. Mali sme veľmi úprimnú výmenu názorov, mohli sme klásť otázky, vyjadriť kritiku a nemali sme pocit, že by ľudia odmietali odpovedať alebo provokovali alebo sa vyhýbali nejakým témam. Čiže bolo to veľmi pozitívne, mimoriadne dôležité a zároveň veľmi dobré aj pre budúcnosť a pre ďalšiu spoluprácu. Hovorili sme o pásme Gáza, hovorili sme o sírských vojenských zložkách, hovorili sme s generálnym prokurátorom, ktorý hovoril o podmienkach v Izraeli, čo sa týka ICC deklarácie. Takže celkovo sa dá povedať, že Diskusie prebehli otvorenej a priateľskej atmosfére. Z pohľadu izraelskej strany musím povedať, že je tu určité napätie, čo sa týka podmienok. Keď sme tam boli, tak e, o týchto otázkach sa nehovorilo, neboli vyriešené. Pretože nechceli, aby protokolista Knesetu bol prítomný pri týchto diskusiách. Ešte jedna vec, čo všetko zatienila a e, bola v centre našej pozornosti, to bola otázka osád. Táto otázka sa považuje za ústrednú otázku budúceho vývoja, ako aj za riešenie všetkých problémov. Podľa mňa to vyzerá tak, ako keby tá ďalej realizovaná e, politika osád sa ďalej opakovala, ďalej naťahovala a že tá otázka suverenity, e, zvrchovanosti palestinského štátu je veľmi ťažký oriešok, pretože to všetko vyzerá tam v tom regióne ako ementál s dierami a politika osíd môže viesť ku konfrontáciám a k veľkej agresivite. Má to veľký potenciál agresívnosti. A ľudia majú predsa právo sa si oso, slobodne vybrať osady a podobne. A to sú všetko tie otázky, ktoré podľa mňa to všetko zatienia. Tá druhá otázka, ktorá vznikala v obidvoch oblastiach, a ktorá súvisí aj s, alebo v súlade s pozorovaniami tohto výboru v iných častiach sveta, sú pokusy obmedziť priestor mimovládnych organizácií. V Izraeli je živá diskusia o tomto a sú tu rôzne snahy obmedziť ich priestor Napríklad aj tie prostriedky, ktoré my ako Európska únia dávame k dispozícii rôznym organizáciám, aj na palestinskej strane sú podobné snahy obmedziť úlohu mimovládnych organizácií. To je podľa mňa niečo, na čo by sme mali, čomu by sme mali v budúcnosti venovať pozornosť. A potom ešte jedna poznámka. V politickom pokiaľ ide o politickú situáciu, tak som presvedčený a mali sme aj tento dojem, že už nie je veľa času na riešenie. Ak sa nenájde politické riešenie, a to bol ten posledný rozhovor, ktorý bol veľmi impresívny s hlavným vyjednávačom palestíncov. Ja sa troška presadím, lebo inak nevidím predsedu tak ten si myslel, že by bolo vlastne, alebo že to, čo stále vidíme viac a viac je, keďže nedochádza k žiadnym riešeniam, tak mnoho palestíncov teraz sa radikalizuje a prikláňa k radikálnym islamistickým hnutiam a preto by bolo vlastne potrebné rýchlo niečo robiť, aby sa tie problémy vyriešili Všetko ďalšie je oveľa podrobnejšie uvedené v správe a chcem vás ešte poprosiť, že sme vydali aj záverečné vyhlásenie, kde sú uvedené tie najdôležitejšie body, ale o tom nebudem teraz tu na podrobne hovoriť, aby som nechal priestor aj kolegom, kolegyniam, keby chceli doplniť to, čo som povedal. Madame, Ďakujem pekne. Pani Kvistudrovol je medzi nami, takže jej odovzdám slovo, aby sa mohla vyjadriť. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení kolegovia, už sa o tom hovorilo, hovorilo sa o misii do Izraela a, máme, a mali sme aj veľmi dobrý výklad, takže v prvom rade sa chcem poďakovať všetkým, ktorí to zorganizovali ako aj mm, sekretariátu, pretože si myslím, že to vôbec nebola jednoduchá misia. To poprvé, a keď už, mám slovo, keď už tu zaznelo slovo beznádejnosť, tak keď ja som sa vrátila domov a myslím si, že boli aj iní kolegovia, ktorí mali ten istý pocit beznádeje. Aj keď sa hovorí s mladšími politikmi, to predsa nemusia byť všetko už vyzretí politici, ale keď hovoríte s mladými, tak vidíte veľkú mieru nedôvery týchto dvoch strán v Izraeli. A otvorene som sa spýtala, že kto je tá osoba, s ktorou by ste mohli z, dru- z druhej strany e, niečo začať budovať a potom je odpoveď vždy áno, ale a kopa predsudkov. Takže vôbec to nevyzerá veľmi nádejne do budúcnosti. A toto je také všeobecné pozorovanie, ktoré sme spravili. A potom tu ešte existujú rôzne ďalšie skúsenosti, ďalšie diskusie. Celkové sme mali podľa mňa veľmi dobrý prehľad a myslím si, že informácie zo všetkých strán boli kvalitné Avšak, keďže sme hovorili o takých mnohých viacerých dôležitých bodov, mohli by sme sa konkrétnejšie zaoberať niektorými témami. Veľa sme hovorili, aké komunike vydáme, aké bude naše posolstvo signál von, tak musíme skonštatovať, že bez ohľadu na naše politické preferencie, tak aj tak musíme konštatovať, že nemáme naozaj nejakú fact-finding mission. My sme boli všade, ale tak troška na povrchu a objektívne musím povedať, že to neumožňuje získať taký fundovaný názor. To je jedna vec, ktorú by som tu predsa len chcela uviesť. Potom po druhé, Máme tu celý tento problém utečencov v Európe a konečne to preniklo do srdc Európanov, môžeme to tak povedať. A keď je človek v Izraeli, tak, má taký, tak si ešte uvedomuje tú celkom inú geopolitickú e, polohu. Palestínci sú v mnohých prípadoch e, na tom beznádejne, ako to už bolo naznačené a potom na druhej strane sa to kompenzuje že tým, že Izraelci hovoria, že ich bezpečnosť je z každej strany ohrozená a tam ste oveľa bližšie pri tom ohnisku nepokoja a tam tieto všetky prejavy majú inú podobu, ako keď tu teraz sedíme my v tejto zasadačke. A myslím si, že pre nás z toho vyplýva záver, že naozaj pri všetkých našich debatách o utečencov z Blízkeho východu, z konfliktných oblastí a podobne, tak treba e, sa snažiť nájsť riešenie. E, inak to bol, bol mož, nabitý program, tak zhruba od 6. Do 10, rána do 6. 10, do 10. večera. Aj menej by sme vydržali, si myslím. Proste bolo to nabité. Veľa sa nám podarilo opa- za pár dní stihnúť a musíme ďalej pracovať v tejto oblasti. Ale dobre sa o nás postarali, boli k nám milí. To bolo tiež fajn. <clears throat> Ďakujem vám. Zdá sa, že sa nikto nehlási o slovo, ale e, predsa len máte slovo. Ja som videla tú e, správu z čerstva, to bolo v júli po misii. A my sme tam, tam bola delegácia zelených prakticky zároveň. Tam sa hovorilo o tom, aby sa tá okupácia e, skončila. To tá bola taká výzva. Ale e, a hovorilo sa tam o rovnakom prístupe k partnerom. Ale mňa e, prekvapilo, to bolo aspoň v, tej našej, v tom našom vyhlásení, ale v vyhlásení druhá nič také, tak, takáto výzva nebola. A pokiaľ ide o zelených, my sme ja som sa snažila vysvetliť, že e, prebehlo veľa rozpráv, debat e, s mnohými stranami, ale žiadna téma sa nerozpracovala dopodrobne. Vy ste e, mali svoje vyhlásenie, ale prečo my by sme mali urobiť také isté? Nemusíme vás úplne nasledovať. Pán Weidenholzer. Ja som už na začiatku povedal, že sme delegácia podvýboru, výboru pre ľudské práva a naša misia nespočívala v tom, aby sme v nejakej podobe prebrali funkcie výboru AFET. My sme pracovali na základe existujúcich dohôd a navštívili obidve strany aby sme mohli hovoriť o tých veciach, ktoré sú ústredné dôležité pre politické eh, hodnotenie. A takto sa pohybovalo zadanie našej misie. Euh, monsieur Guerrica demandait la parole. Pán Gerika požiadal o slovo. Ich möchte ein Kompliment. Chcem, sa, chcem zložiť poklonu na základe toho, čo som počul od obidvoch kolegov. Myslím, je to naozaj tak. Palestínci, beznádejnosť a Izrael nevie, čo si počať. A keď zelení a ostatní budú stále hovoriť o okupantoch a podobne, tak zabúdajú na to, čo sa stalo historicky. Pásmo Gazy, keď sa odovzdalo palestíncom, tam už nie sú žiadni Židia v Gaze, tak tam boli aj zavodňovacie zariadenia, ktoré palestinci zničili, možnosti riešenia. Možnosti riešenia sa môžu ponúknuť, ale keď potom toto riešenie zničíte, tak to nie je riešenie. 2000-2001 útok na Židov, stovky mŕtvych na židovskej strane a to je, ten, to je dôvod, prečo sa tam buduje múr a plot a, to, že, a je to odôvodnené aj tým, že tí nepokoji nepo, nepolavili. Izraelci sú neustále ohrození tým, že ich vytlačia do Stredozemného mora a preto sa musia brániť. 2,6 miliard eur, pokiaľ viem, sa nalialo do pásma Gazy. A čo je výsledok? Zo Saudskej Arábie je okolo 140 miliónov ten podiel je možno väčší, lebo sú to Araby, ale pre moje pocity, pre, podľa mňa je to oveľa menej, než by to malo byť. Takže nemáme hovoriť o okupantoch a gratulujem obidvom predrečníkom za dobre odvedenú prácu. Ďakujem. Madame Aukan, Pana, pani Ank, len kratučko, ale stručne ja nevyjadrujem stanoviska zelených, ja vyjadrujem stanovisko parlamentu a výboru, ktorý, ktoré sa opätovne spomenulo v tejto správe, takisto aj pre OSN. Tí jasne hovoria o okupácii a o tom, že to je nezákonné. Jednoducho toto som chcela spomenúť. Ďakujem. Teraz dám slovo kolegovi pánovi Bošakovi, ktorý je riaditeľom UNRA v Gaza a ktorý vystúpi a sa k nám prihovorí cez videokonferenciu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Som rád, že môžem kratučko odprezentovať niektoré z kľúčových otázok, ktoré sme zaznamenali v poslednom vývoji. V podstate som nastúpil do funkcie asi len pred desiatimi dňami Využil som tento čas na to, aby som navštívil celú oblasť pásma Gazy. E, videl som tam nielen deštrukciu, ale musím priznať, že som tam videl aj naozaj pôsobivú snahu miestneho obyvateľstva pri uprataní, vyčistení a obnove na mnohých častiach. Mm. Samozrejme, tam boli také menšie opravy väčšinou a dúfame, že čo skoro dojde k väčšej rekonštrukcii e, úplne zničených alebo viac zničených domov. Povedal som to už predtým, e, určité finančné prostriedky prešli na úplnú rekonštrukciu. Potrebujeme oveľa viac. E, väčšina finančných prostriedkov je z arabských štátov, ale každom prípade je to jedna vec, e, na ktorej, e, ku ktorej sa obracia obyvateľstvo. E, rekonštrukcia a riešenie otázok, ktoré samozrejme sú, sú dôležité pre výbor pre ľudské práva. Tu si myslím, že je potrebné hovoriť o obavách obyvateľstva. Áno, vidíme, že sú zúfalí, že majú pocit, že nevedia, kam idú. Ale Veľká väčšina škôl, ktoré som navštívil, e, je veľmi pôsobivé vidieť úsmevy, ochotu učiť sa, študovať, tie odkazy, ktoré musíme vidieť e, v zmysle ústup násilia a a povedal by som, že to je asi jeden z najslúbnejších spôsobov, ako začať diskusiu o tom, čo by mohla byť realita v kontexte pásma Gazy a pre palestíncov. Zároveň sme vy, vidíme a v podstate je to vyhlásenie na základe e, aspektov humanitárnych a rozvojových veľký veľká obava obyvateľstva momentálne v podstate súvisí s prebiehajúcou blokádou, dôsledkami na každodenný život a k tomu sa pridáva teraz ešte aj otázka toho, čo sa deje na egyptských hraniciach, dôsledkami <clears throat> zaplavovania pohraničnej oblasti a otázka tunelov, ktoré v tejto oblasti sa nachádzajú. Bez toho, aby som zachádzal do diskusie o bezpečnostných obavách, ktoré súvisia s týmito vecami, je jasné, že to, ako ľudia veci vnímajú a tie demonstrácie e, v oblasti Gaza sa skôr zameriavajú na každodennú realitu a každodenné potreby a dali by sa zhrnúť takže súvisia s opakovanými a nepretožitými prerušeniami dodávok elektriny, otázky zabezpečenia vodou, kvalita vody e, sa stále zhoršuje a to vyvoláva závažné problémy. Takisto je tu otázka zamestnanosti či nezamestnanosti a v tomto ohľade sa dá hovoriť že v podstate ľudia chodia loviť ryby trošku za hranice tých 6-7 mil, tak ako boli stanovené hranice. To sú každodenné želania, ktoré vyjadruje obyvateľstvo. Avšak v diskusiách, a myslím si, že to súvisí alebo je relevantné pre diskusiu e, o tom, čo robíme spolu s vami, v diskusiách politických vidíme, že často tieto každodenné obavy občanov sa premietajú do politickej bezpečnostnej diskusie a tu takisto e, sme videli útoky raketové z Gazy do Izraelu, útoky a je veľmi dôležité pri riešení týchto vecí snažiť sa aj zamerať sa na ľudské obavy, na humanitárnu e, situáciu a potreby rozvoja. Aké sú vyhliadky momentálne? A budem hovoriť stále o tých istých obavách v podstate. V dôsledku situácie a obavách, o bezpečnosti, to, čo vidíme priamo v teréne, e, skôr súvisí s tým, že je tu riziko väčšej radikalizácie. Ide o to, že keď, kým sa veci presazia zákonným spôsobom, e, zatiaľ v podstate sa zdôrazní význam e, pašovania a nezákonných vecí, mm, namiesto toho, aby sa veci vyriešili zákonne a náležitým spôsobom. Z diskusí, ktorých som sa zúčastnil za posledných pár dní, je jasné, že všetci sa obracajú na UNRA, ako by sme boli tým hlavným stabilným stabilizačným pilierom poskytovania služieb Mnohí mi hovorili, že veľa, veľa ľudí, veľa utečencov uh, sa narodili v klinikách e, UNRA, boli vakcinovaní, chodia do škôl UNRA. A teda my sme druhým najväčším zamestnávateľom to znamená asi 12 až 13 tisíc palestínčanov v pásme Gaza sú práve zamestnancami UNVA. A preto je veľmi dôležité vyslať e, odkaz e, tejto komunite, že my budeme naďalej poskytovať takéto kľúčové služby. Sú to kľúčové služby z pohľadu ľudského, humanitárneho, ale v každom prípade sa snažíme ich E, premietnúť aj do oblasti rozvoja a ochrany práv. V každom prípade musíme e, vyslať signál obyvateľstvu a povedať im, že e, to vnímame aj z pohľadu rozvoja a ľudských práv a že budeme pokračovať pri poskytovaní týchto služieb. To zároveň znamená aj to, že áno, samozrejme v snahách o obnovu a rekonštrukciu viacero arabských krajín od Saudskej Arábie až po Katar. E, tieto krajiny sa veľmi zapájajú. Takisto sme počuli um, správy o tom, že zameriavanie sa na pomoc rôznych arabských krajín e, ide spolu s obmedzenou E, správou zo strany nemeckej vlády, ktorú si veľmi vážime, ale boli by sme radi, aby v rámci záväzkov z Káhyry e, sme videli v teréne silnejšiu podporu snah obnovy UNVA, ktorý sa robí spolu s ďalšími agentúrami a samozrejme snažíme sa rozšíriť to a diskutovať aj s miestnymi komunitami. My sa zameriavame na utečencov, iní sa zase zameriavajú na iných. Je tam asi v podstate pol milión obyvateľov, ktorí nie sú utečenci. Ak môžem pripomenúť, utečenci predstavujú asi 1,2 či 1,3 milióna osôb v tejto oblasti. Čo sa týka ďalších tém, o ktorých hovoríme, zameriam sa na e, blokádu. Viem, že riešime aj túto otázku. Chceme zabezpečiť to, aby v kontexte možností e, využívania škôl naša, škôl naša úloha neutrality a zabezpečenia toho, že dochádza k vzdelávaniu neutrálnym spôsobom. To naďalej ostáva našou kľúčovou prioritou. E, zúčastnil som sa mnohých stretnutí na školách a v triedách väčšinou dievčatá, chlapci trošku menej, ale dievčatá sú veľmi, veľmi odhodlané a mladí ľudia sú veľmi odhodlaní a chcú, aby sa vedci vyvíjali mierumilovným spôsobom, ktorí chcú študovať a chcú nájsť zamestnanie tak ako to platí aj na mnohých iných miestach. Čo sa týka otázky ochrany detí, e, videli sme rôzne správy na túto tému. Samozrejme, máme obavy z dôsledkov ohľadom konfliktov z minulého roka a samozrejme aj eh, čo sa týka tragickej situácie, vyše 500 detí, ktoré zahynuli Diskutujeme a zvažujeme, aké možnosti môžeme interne dať k dispozícii v e, prípade krizových situácií z pohľadu prípravy na núdzové situácie. na záver by som asi povedal, že ja získavam, teda to, čo mi hovoria občania, je to, že chcú od nás, aby sme pokračovali v tej kľúčovej činnosti, ktorú robíme, to znamená vzdelávanie, zdravotnícke služby, akýsi pilier stability e, v rozborenom mori. Takisto zameranie sa na poskytnutie zdrojov, možnosti zamestnania, možnosti trošku myslieť e, do budúcna. E, chceli by, aby sme sa menej zameriavali na rozvoj z toho humanitárneho pohľadu, pretože oni na tom trvajú, tak ako mnohí ľudia v týchto krajinách, oni trvajú na tom, že oni chcú mať dôstojný život, byť hrdí na to, čo robia a žiť si život, v ktorom môžu uživiť svoje vlastné rodiny. Takže ďakujem pekne a očakávam eventuálne otázky a ďalšiu diskusiu. E, len 10, rokov, ako, 10 e, dní, ako som povedal, som v tejto funkcii, takže dúfam, že budem mať ďalšiu príležitosť byť v kontakte. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz sa obraciam na zástupcov EAS Rokopolin, ktorý má E, na starosť Palestínu a Niko, ktorý má na starosť Izrael, ak som dobre informovaný v rámci EEAS. Mohli by ste kratučko vystúpiť? Áno, e, s Nikom a s e, Petrasom za Izrael a s Blízky východ. My sme pozorne počúvali veľmi Pozorne si prečítame písomnú správu. Ďakujeme vám za návštevu. Je veľmi dôležité, aby parlament, komisia SVČ sa e, zaujímali o izraelských aj palestinských partnerov a poukazovali na to, čo sa nám nepáči. UNRA pochopiteľne e, je nenahraditeľná, pokiaľ ide o prácu, ktorú tam vykonáva najmä v Gaze. Otázka financovania tu chcem len informovať, že Európska únia e, poskytla 100%, e, e, teda sa zaviazala dať 100% z toho, čo slúbila v Káhire 70 z toho už sa poskytlo, najmä v oblasti energetiky a dodávok vody. To je v Gaze absolútne zásadné, ako už povedala aj URNA a UNRA e, a mobilizujeme ďalšie fondy od UNRY, e, okrem tých e, už existujúcich príspevkov a dúfam, že v nasledujúcich týždňoch to príde. Myslím, že to je zatiaľ všetko z mojej strany. Ďakujem vám za všetko, za návštevu a samozrejme za e, všetky mm, nadvezujúce, e, pokiaľ ide o nadvezujúce aktivity, my budeme vždy pripravení sa zapojiť v jazveče. Niko Kristoforo. Ja vlastne nemám čo dodať. E, jednoducho vynikajúce, excelentné. A Eh, je tu zástupkynia, eh, ale neviem, či chce vystúpiť. Ak nie, tak Richard Howitt má, tuším, otázku. Áno. Eh, ešte by som sa chcel spýtať predstaviteľa UNRI. Počujete ma? Áno? Veľmi stručne budem hovoriť, lebo určite nemáme veľa času, je e, to vzácna príležitosť e, vymeniť si takto e, informácie s Európskym, medzi Európskym parlamentom a vami. Ja už, vy máte veľmi dôležitú rolu v, na Blízkom východe aj v oblasti Gazy a, a vykonávate tam dôležitú prácu. My sme v parlamente hrdí na a podporujeme e, takisto rozhodnutie Európskej komisie poskytnúť ďalšie financovanie, ktoré je absolútne potrebné e, v Gaze na budovanie škôl a podobne. E, takže nejde len o politickú podporu, ale, ide, ale sme hrdí aj o tú inú podporu, hmotnú podporu, ktorú poskytujeme. Takže chcel som len E, takisto vyzdvihnúť, že ste politicky neutrálni, že prispievate k riešeniu sporov a že učíte napríklad v školách v Gaze aj o holokauste. Myslím, že to je, veľmi, že to je fantastická a veľmi dobrá vec. Aj vaši predchodcovia boli veľmi e, jednoznační, keď išlo o identifikovanie Eh, humanitárnej krízy v Gaze a eh, som eh, veľmi rád, že nás informujete o tom, aká je situácia, lebo ináč nemáme toľko možností sa o tom dozvedieť. Tá situácia na Blízkom východe zložitá. Keď budete v Európe, dúfam, že nás prídete navštíviť a že nás budete vnímať ako partnera. Medzinárodné humanitárne právo je podľa mňa e, zásadne dôležité pre nás. A my e, samozrejme e, to vnímame z hľadiska rôznych aspektov ako E, napríklad humanitárny koridor do Gazy. Myslíme si, že medzinárodné humanitárne právo sa musí rešpektovať a e, chcem len využiť túto príležitosť, že, e, aby som povedal, že toto je veľmi dôležité pre nás a chcem vám takisto zaželať veľa úspechov vo vašej práci. Pán Geli požiadal slovo. Ich möchte auch nochmal für den, ähm... Ja sa chcem poďakovať za to, čo tu zaznelo. Pokiaľ ide o UNRA, mám veľa otázok, ale jednu otázku chcem položiť. UNRA má 12, 13 tisíc palestínčanov, takže to už kladie otáznik nad neutralitou. Ale keď je to tak veľa palestíncov, čo tam pracujú, tak si myslím, že členské štáty EÚ s veľkú časť tých 2,6 miliard eur, ktoré tam tečú, dostala. To je veľká forma podpory, tak sa chcem spýtať, aká je šanca, že arabské krajiny budú prispievať vo veľa väčšej miere, pretože to by bolo v ich vlastnom záujme. Ďakujem. Chce ešte niekto iný položiť otázku? Ak nie, tak dám slovo pánovi Šakovi, aby mohol kratučko odpovedať na otázku kolegov Helita a Gerita. Thank you. Ďakujem vám veľmi pekne za otázky. Ďakujem e, za e, tie slova, e, brelé slova a určite budem veľmi rád, keď sa vyskytne možnosť, aby som sa zúčastnil na sledujúcich zasadnutí vás a E, prispel k diskusii vo výbore. Pokiaľ ide o otázku podpory od arabských krajín, to je jednoznačne otázka, e, v rámci ktorej my sa snažíme získať širšiu podporu. E, zatiaľ na základe tých obmedzených vedomostí je, môžem povedať, že pokiaľ ide o rekonstrukciu, tak tam je situácia E, kde arabské krajiny sú v každom prípade na čele, sú teda e, najväčšími prispievateľmi a dokonca začínajú hovoriť, že by chceli implementáciu aj podporu od ostatných e, strán, ktoré podporujú tento región. My tam zatiaľ máme len teda tie príspevky z Nemecka, ako som povedal, e, ktoré prispievajú k tej snahe. Takže to trocha spôsobuje e, problémy, pokiaľ ide o našu možnosť e, zasiahnuť a povedzme usmerniť našich európskych partnerov ohľadom týchto snah. A okrem toho sú tu otázky ľudských práv, ktoré sú veľmi dôležité my e, sa zameriavame na študentov, aby sme e, jednoducho e, sprostredkovali to posolstvo uzmierenia ľudských práv. A ja chcem zdôrazniť, že keď sa pozriem do očí týchto detí, tak vidím v prvom rade záujem o prácu, život a, a, a štúdium. A našou hlavnou úlohou je prostredníctvom týchto snách v oblasti humanitárnej a rozvojovej e, prispieť k tomu, aby nebola tak e, príťažlivá radikalizácia alebo radikalizácia v takýchto oslabených komunitách. Je vždy e, veľmi zaujímavou alternatívou. Takže my sa takto snažíme na to pozerať a my sa zameriavame teda smerom, e, o ktorom sme e, už hovorili. A e, ide tu hlavne skutočne o tie úsmevy na tvárach a ten obrovský záujem mladých ľudí, ktorí sa snažia študovať v prostredí, ktoré je veľmi náročné. Ďakujem pekne za vaše vystúpenie. A teraz môžeme ukončiť túto diskusiu. Neviem, či pán Weidelhon sa chce ešte niečo doplniť. Ako som povedal, on podstate viedol túto misiu, tú služobnú cestu. Ak nie, tak ďakujem všetkým. Prejdeme na bod 5 nášho programu. Je to informácia zo služobnej cesty výboru 2 na Ukrajine. Bola to delegácia, ktorej predsedal kolega Richard Howitt boli v Ukrajine 21. až 24. júla. Cieľom bolo lepšie pochopiť situáciu ľudských práv, vrátanie problémov a víziev, ktoré sú, ktorým čelia interné premiestnené osoby. A ako vyzerá situácia s konfliktom a aké sú dôsledky nezákonnej anexie Krymu ako aj e, ako vyzerá legislatívna reforma vlády. V druhej časti služobnej cesty poslanci sa spojili s kolegami výboru AFED a riešili tieto otázky počas rokovaní a stretnutí na vysokej úrovni. Mm, zápisnicu z tejto služobnej cesty ste dostali. Chcel by som spomenúť, že je tu aj predseda mm, delegácie Ukrajinského parlamentu Andrej Plenkovič a dostáva slovo Richard Hovic, ktorý viedol uh, túto delegáciu, ktorá bola na služobnej ceste na Ukrajine. Richard, máš slovo. Ďakujem. E, ďalšia oblasť e, konfliktu, a, kde sa porušujú ľudské práva, to je veľmi e, samozrejme e, ťažké pre tento výbor niečo urobiť, ale budeme sa snažiť. Delegácia sa skladala z piatich e, členov tohto výboru na Ukrajinu spoločne s delegáciou výboru pre zahraničné veci v tej poslednej časti. Pán Demesmak tam bol z ECR, pán Stovišies, ktorý tu asi nie je momentálne, z skupiny ALDE a e, pán Plenkovič, e, ktorý bol vedúcim delegácie a zároveň je tam, bol tam za EPP a všetci tu vedia, že keď poďakujeme sekretariátu v súvislosti s takýmito akciami, takže to myslíme skutočne vážne, takže sekretariát určite veľmi pomohol. E, kľúčové veci, na ktoré chcem upozorniť, jednak e, sloboda pohybu, e, zaobchádzanie so, s utečencami, vnútorne vysídlení ľudia. To je dôležité pre riešenie krízy na Ukrajine. V tejto správe aj v mojich pripomienkách dnešných sa nehovorí o politike. My o tom môžeme hovoriť a mali sme možnosť o tom hovoriť e, pri iných príležitostiach, ale tu sa zameriavame na otázky ľudských práv. E, mnohí z nás cítia sympatie k ukrajinskej vláde, ale z hľadiska ľudských práv. Aj tu treba volať na zodpovednosť z hľadiska e, postupu v rámci ukrajinskej kríze, krízy. Jeden milión ľudí bolo vnútorne vysídlených e, v oblasti Krymu. Tam vznikajú veľké obavy o prístup humanitárnych síl, e, humanitárnych organizácií, E, na, do tejto oblasti o, o, o, o stat, štatút, e, pokiaľ ide o štatút utečencov a samozrejme situáciu rodín. registrovanie týchto utečencov, e, tak aby dostali tú najpotrebnejšiu podporu. Samozrejme, E, ukrajinská vláda má a úplne oprávnené e, obavy z teroristických interných útakov, útokov. Ale predsa len obmedzenie slobody pohybu vyvoláva určité výhrady. A ide aj o zaminované e, oblasti, kde teda ktoré sú nebezpečné pre e, život. Takže e, otázka prístupu humanitárnych e, organizácií to je jedna, je jedna z problematických oblastí. A takisto je tu problematika korupcie, v oblastiach e, kontrolovaných vládou. My sme sa e, stretli takisto aj so zástupcami Krymu a veľmi nás vyzývali, aby, naš, e, aby tento parlament naďalej sledoval situáciu na Kryme, lebo aj tam je obmedzená sloboda pohybu. Takže sa to netýka len Ukrajiny ako takej. Takže kde sme urobili najväčší pokrok? My sme hovorili s mnohými um, ukrajinskými um, kolegami a uh, to najmä o otázke uh, spôsobov, akým riešiť konflikt na Ukrajine a najmä tu išlo o ratifikáciu E, tej dohody, e, ktorá e, bola podpísaná. Myslím si, že by sme my ako Európska únia mali k tomu prispieť. Keď sa odohrávali veci na Majdane, tak sme tak, tak Mm, sa slubovalo, e, že mm, sa urobí veľa, veľa vecí, bohužiaľ nie, všetko z toho sa naplnilo a to takisto e, súvisí aj s, s trestným stíhaním e, ľudí, ktorí sa dopustili protiprávnych činov. Samozrejme, ďalšia otázka je situácia a podmienky, v ktorých e, sú väzni. Na oboch stranách e, sú pochopiteľne väzni, ktorí mnohí e, sú väznení tajne a je k ním obmedzený prístup. Dochádza aj k výmene väzňov a to už je samé o sebe dôkazom toho, že existuje určitá snaha zlepšiť situáciu väzňov, ale aj napriek tomu veľa ľudí bolo zadržaných protiprávne a e, sú držaní v podmienkach, ktoré nepochybne predstavujú porušenie ľudských práv. Takže ide o to, aby sme vedeli, kto je takto väznený, kde a aby k nemu, e, aby, aby mal e, možnosť, e, aby k nemu mali e, prístup e, No, pracovníci príslušných e, organizácií. Takže toto e, je jedna vec. Potom ešte stále z minulosti sa vlečie obrovský problém korupcie a to je jedna z ďalších, otázok, z ďalších otázok, ktorú treba, e, ktorú, ktorej riešeniu treba poskytnúť podporu. A potom tu je ešte extrémna pravica, ktorá sa zapája do konfliktu vo forme milícií. Ja verím, že e, ukrajinská vláda sa úprimne snaží e, takéto skupiny odzbrojiť e, a neutralizovať. My, toto je ďalšia z vecí, ktorú treba podporiť. Ešte dve posledné veci dialog o ľudských právach e, sa konal vlastne v dobe toho týždňa, keď sme tam boli na návšteve, takže my sme v parlamente mali e, veľmi uspokojujúcu diskusiu o e, tejto téme. Bolo možné počiarknúť význam tejto témy. My si všetci uvedomujeme závažnosť krízy, ktorá na Ukrajine je a možno, že diskutovanie o otázkach ľudských práv možno nie je úplne tou najväčšou e, prioritou, ale aj napriek tomu je to veľmi dôležitou súčasťou vzťahov medzi Európou a Ukrajinou. A e, veľmi úzko to súvisí so snahou budovať demokraciu v tejto krajine. Takže to, že tá debata prebehla, to nás potešilo. Všetci v tomto parlamente hovoria momentálne o utečencoch a hovoria len o utečencoch z Sýrie. E, hovoria o tom preto, lebo momentálne to vyvoláva e, obrovskú politickú krízu v Európe, takže to na seba strháva e, veľkú pozornosť. Ale nemôžeme hovoriť len o tej najnovšej kríze. Musíme hovoriť aj o tom, ako ukončiť tú predchádzajúcu krízu. A to je e, prípad Ukrajiny, lebo e, v Ukrajine naďalej dochádza k porušovaniu prímeria od e, doby nášho návratu, napríklad skupiny rebelov opäť zahájili aktivitu na východnej Ukrajine, a sú tam utečenci, ktorí nemajú pred sebou žiadne dlhodobé riešenie a vláda E, je pod obrovským tlakom e, počtu e, presúvajúceho sa obyvateľstva a má teda povinnosť postarať sa o takýchto zraniteľných ľudí. Takže snažme sa, aby sa situácia na Ukrajine ešte nezhoršovala. A dúfam, že aj naša misia k tejto snahe prispela. Ďakujem vám, ďakujem pán Howitt. Pán Plenkovič, prosím. Ďakujem, e, pán, e, pani predsedajúca. Ja budem hovoriť po chorvatsky, keďže máme zabezpečené tlmočenie. Ja som bol v prvom rade veľmi rád, že som sa mohol zúčastniť tejto spoločnej delegácie e, z výboru AFED a DRLA na Ukrajinu. Bola to deviatá návšteva, moja deviatá návšteva Ukrajiny v poslednom roku. Pre členov tohto podvýboru bolo dobré, že sa mohli oboznámiť s tým, ako je dôležité eh, to, aby sa na Ukrajine angažovali rôzne inštitúcie A samozrejme je tu otázka ľudských práv. E, tento týždeň sa konala návšteva obchodu pre výbor a minulý týždeň bolo stretnutie, kde sa aktívne zapojili ukrajinskí kolegovia, máme skupinu priateľstva s Ukrajinou, spravodajcu pre túto oblasť a tak ďalej. Takže cel, široké spektrum aktivít, ktoré ukazuje, že Ukrajina je pre nás dôležitým partnerom Chcem len zareagovať na poslednú vetu, e, poslednú vetu pana Havata. Hovoril o humanitárnej kríze, ktorá samozrejme má všade rôzne e, e, príčiny vrátane Chorvátska. Ukrajina sa stará o 1,5 milióna utečencov, to je pravda. Takmer milión ľudí z Ukrajiny odišlo do Ruska a do iných krajín. Ukrajinská kríza má rôzne vrstvy a rôzne aspekty, ktoré treba zohľadniť vrátanie tohto podvýboru, v, v, v, v, rámci tohto, v rámci práce tohto podvýboru. Ja môžem podľa vlastnej skúsenosti povedať, že Ukrajina chce chrániť ľudské práva a E, chce, aby e, Európska únia a parlament monitorovali ľudské e, práva v Donecku a v Lugansku a takisto aj na Kríme, ktorý bol nelegálne anektovaný k Rusku. Ja som o tom hovoril minulý týždeň a rozhodli sme sa urobiť vypočutie do konca tohto roka kde sa zúčastnia rôzni aktivisti a mimovládne organizácie zaoberajúce sa ľudskými právami, tak aby táto téma naďalej zostala na programe Európskeho parlamentu. EU, e, e, Ukrajina sa pripravuje pre, na parlamentné voľby, aj preto je to dobré. A v júli sme obhajovali to, aby aj utečenci mali právo hlasovať. Mali by teda najskôr byť zaregistrovaní a potom by mali dostať hlasovacie právo. E, ocitli sa ďaleko od svojich domovov, určite si to neželali. A aj napriek tomu by teda mali dostať toto právo orgány v okupovaných oblastiach sa snažia organizovať voľby, ale teda nie v súlade s ukrajinskými právnymi predpismi. Európsky parlament vyšle sedem pozorovateľov pri príležitosti volieb. Ak však voľby neprebehnú podľa ukrajinských právnych predpisov, nebudeme môcť e, uznať ani výsledky týchto volieb. To pochopiteľne e, v rámci e, implementácie dohody, Minskej dohody nie je pozitívne. My podporujeme takéto návštevy, lebo sa nám vďaka tomu darí spolupracovať so všetkými zložkami na Ukrajine a e, podvýbor, členovia podvýboru šli, e, cestovali na Ukrajinu, navštívili e, tábory a zistili, aké sú problémy. Pán Stenianidis z komisie takisto sa angažoval vrátanie samozrejme e, členovia ďalších e, útvarov komisie a e, rôzne inštitúcie EÚ, vrátanie z UNHCR a ďalšie inštitúcie, ktoré pracujú priamo v teréne, sa snažia, veď predsa vieme, aké je dôležité starať sa o deti, o chorých ľudí a Niek- e, naši kolegovia e, sa zajtra e, zamerajú práve aj na otázku práv detí. Takže toto je veľmi dôležitá otázka v tejto chvíli a celkovo ľudské práva by mali byť predmetom trvalého dialógu s Ukrajinou a najmä s prispením tohto podvýboru. Ďakujem vám. Eh, pán Plenkovič, eh, vy viete, že samozrejme môžeme prispieť obe, obe, oba tie výbory tak, aby toto skutočne bolo prioritou. Pán Demesmaker, prosím. Ďakujem, pani predsednička. Budem hovoriť po holandsky. Chcem sa poďakovať za ten spôsob, akým bola táto delegácia vedená. Myslím, že hovorím aj za iných kolegov, ktorí boli s nami na Ukrajine. Ďakujem za túto dobrú spoluprácu, ktorá bola veľmi dôležitá. Myslím si, že to bola e, úspešná misia. Mali sme veľa kontaktov, boli sme prijatí, myslím, otvorene aj úprimne tento týždeň, minulý týždeň sme mali tiež stretnutie s delegáciou, e, s delegáciou pre vzájomnú spoluprácu, kde som položil niekoľko otázok v nadväznosti na našu misiu. Napríklad sloboda pohybu. A skutočne, kým sme boli v Ukrajine, tak bol, na Ukrajine bol to troška problém, bol to problém tých ľudí, ktorým sa obmedzuje ich sloboda navštevovať rodinu, priateľov. A na druhej strane, povedzme, tej, tej línie kontaktov je to tiež aj problém korupcie. A od, e, od nedávna funguje elektronická registrácia, ktorá aj dobre funguje na začiatku tam bolo ešte asi niekoľko detských chorôb, ale webová stránka je už online. Ak sa na ňu pozriete, tak uvidíte, že funguje, že je priateľská voči užívateľom, že sa dá jednoduchým spôsobom registrovať a takto sa dajú tiež vytvoriť e, kontaktné línie. Ide o pozitívny vývoj, a môžeme Ukrajine aj vedeniu len zablahoželať. Po druhé, tá predstava pána Krimkina, ministra zahraničných vecí, s ktorým sme sa v Kieve tiež stretli, a e, jeho predstava pozdĺž kontaktnej línie vytvoriť niekoľko humanitných centier, to sa tento mesiac zoperatívnilo, teda je to skutočnosť. Oblízka Artimovsku je pri demarkačnej línii služobný, logistický, humanitný bod, stredisko, kde môžu ľudia prísť sú tam, ceny, e, sú tam potraviny, lieky za prijateľné ceny, sú tam automaty na peniaze, bankomaty, kde si môžu vybrať peniaze, dôchodky, kde môžu dať do poriadku svoje doklady a podobne. Kapacita je 5000 ľudí za deň a e, hovorilo sa o zriadení takýchto ďalších logistických centier a o ich sfunkčnení Polícia je tam, aby zabezpečovala poriadok, kontrolovala situáciu a funguje to celkom dobre. To je tiež, myslím si, pozitívny vývoj. Samozrejme, takáto je situácia na obsadených územiach Luhansk a Donec. a informácie, ktoré sme dostali od rôznych organizácií, sú veľmi znepokojivé, pretože v okupovaných oblastiach neexistuje rešpektovanie ľudských práv. Nedávno flámsky nova, novinár, e, holandský novinár, ktorý 8 rokov fungoval v Rusku, sa teraz vrátil definitívne domov a on navštívil aj Donetsk aj Luhansk pri viacerých príležitostiach a povedal, že situácia je veľmi vážna v týchto oblastiach najmä ľudskoprávna oblasť. Neexistuje právny štát, neexistuje tam prá- vláda práva. Ceny potravín sú veľmi vysoké, chýbajú lieky. Vspomenám si aj na rozhovor s predstaviteľmi Charitasu, ktorými sme tam hovorili, podali veľmi triezvy čierny e, obraz situácie. V mailboxu som dosta- do mailboxu som včera dostala aj správu Eh, Odiru a HCM, to je Vysoký komisár pre národnostné menšiny a Úrad pre demokratické inštitúcie a ľudské práva OSC, OBSE o Kryme. A tam je asi 100 stranová je táto správa, v ktorej sa jasne hovorí, že ľudskoprávna situácia na Kryme je veľmi zlá a vymyká sa eh, a zhoršuje sa, vymyká sa z kontroly. To sú teda naozaj veci, na ktoré musíme stále pamätať. A my samozrejme vyvíjame tlak, myslím si, že úspešne na ukrajinskú vládu. Postmajdánska vláda je v tomto dobrá, ale nemáme nič, žiadne páky v rukách, aby sme vyvíjali tlak na agresora, čo je teda troška smutné. Potom tu máme situáciu krímskych Tatarov, Ukrajincov na Kryme, tláč a ďalšie mečiny. Krímsky Tatari začali blokádu. Je to akčná skupina, ktorá začala blokádu Krymu a e, prístupových ciest, ktoré boli zatiaľ doteraz stále otvorené, pretože na Ukrajine v oblasti zásobovania. Ale teraz začali blokádu pred niekoľkými dňami aby pritiahli pozornosť a upozornili aj na ich ťažkú problematickú situáciu na Kryme. Tu by som azda skončil. Myslím si, že sme mali dobrý dialog a máme dobrý dialog s Ukrajinou o ľudskoprávnej situácii. Je to naozaj veľmi ťažká situácia, sú tam veľmi ťažké ekonomické eh, problémy. Krym by mal stratiť 11 vojna na východe krajiny, e, problémy na juhu, 1,5 e, milióna vnútorne presídlených ľudí. Mali sme aj diskusiu v Európskom parlamente o tom, ako sa 160 tisíc utečencov v Ukrajine presídli, usadí a tam majú 1,6 milióna presídlených ľudí, ktorým sa musia snažiť dať novú budúcnosť. My sa tu bavíme v Európe o 160 tisícoch a na Ukrajine je to 1,6 milióna. A my by sme sa ako EÚ mali snažiť tejto krajine čo najviac pomôcť, dať jej konkrétnu pomoc, pretože nezabúdajme, nová Ukrajina už začala po revolúcii na Majdane a občianská spoločnosť v tejto krajine sa snaží vybudovať novú Ukrajinu na základe nových moderných európskych hodnôt. Bráni, alebo napadlo ich za, napadol ich za to ich sused, Rusko, boli vystavení agresii a preto je našou povinnosťou stať čo najviac pri nich i keď teda ľudské práva skutočne e, sa nie vždy rešpektujú, ale sa to zlepšuje a, náš, a komisia, náš výbor AFED, aj táto podskupina musí venovať pozornosť e, Ukrajine a občianská spoločnosť, tam sme to znovu videli, je na Ukrajine veľmi živá, veľmi aktívna aby riešila situáciu ľudí v problémoch. Videli sme už aj mnoho dobrovoľníkov, ktorí pripravujú veci na zimu a prevážajú ich do oblasti pozdĺž kontaktnej líny, ako teplé oblečenie, deky, lieky, kde je zásobovanie veľmi ťažké. A za to si zaslúžia náš rešpekt, úctu skladám klobúk pred občianskou spoločnosť Ukrajiny, aj vláde Ukrajiny a naozaj by sme im mali poskytnúť čo najväčšiu podporu. Ďakujem. E, pán Ostrevičus, prosím. Mm, dobrý deň všetkým. Tá návšteva skutočne prebehla v pravú dobu, v pravej dobe oceňujem snahy e, kolegu Hovica. Tá výmena názorov s ukrajinskou stranou bola veľmi otvorená a úprimná. E, v Dnetropetrovsku aj v Kieve. Bol to dobrý príklad spolupráce a nie zdvojovania úsilia. Išli sme na východ e, Ukrajiny, aby sme eh, informovali našich kolegov eh, o tom, o čom sme hovorili v Kieve. Tá situácia, humanitárna situácia je veľmi komplikovaná. Nielen teda ekonomicky a sociálne je to zložité. Len aby ste mali jasnejšiu predstavu, E, penzia teraz, e, dôchodok je teraz menší než 60 eur a e, priemerný plat v Kieve je menej než 200 eur. Taká je situácia momentálne. Je to skutočne hospodársky veľmi komplikovaná situácia. Napriek tomu všetkému ja som osobne videl pozit- veľa pozitívnych snách miestných e, aj e, celostátnych orgánov na stabilizovanie situácie a vo všeobecnosti možno povedať, že Ukrajina e, sa buduje a nie ničí. Je tam prebiehajúca vojna, bohužiaľ, tá je skutočná. Každý deň dostávame správy o zranených a zabitých vojakoch na východnom fronte, e, hospodárska kríza, ktorú spôsobila anexia Krymu, mm, to bola veľká, veľmi dôležitá súčasť hospodárskeho rozvoja e, Ukrajiny v minulosti, táto oblasť. A veľa mojich kolegov sa zúčastnilo konferencie o spolupráci e, Ukrajiny a Európskej únie. Tam mala názov YES. Conference. Bolo tam veľa panelov, e, rokovacích stolov, e, kde boli prítomní e, predstaviteľe ukrajinskej vlády a mali obrovské nadšenie vo svojich pohľadoch. Začínajú vlastne od nuly, bojujú s obrovskou byrokraciou, korupciou a je, prebieha tam vnútorný boj o, o moc. Ale mladí ľudia a Eh, predstavitelia rôznych eh, inštitúcií, ktorí tu boli, skutočne nás eh, inšpirovali svojim nadšením a presvedčili, že Ukrajina ide dopredu. Pochopiteľne tok utečencov to je veľký problém a má to veľký, veľký dopad na východnú a, a centrálnu časť krajiny. A tie podmienky utečencov sú, sú, um, um, sú veľmi, veľmi, veľmi um, ubohé. E, tí ľudia žijú prakticky v prázdnych miestnostiach, my sme sami to mali možnosť vidieť. Ale napriek tomu tí ľudia ukazujú e, a prejavujú určitý optimizmus e, a to je až neuveriteľné, ako ľudia vedia znašať takéto situácie. A zároveň je tam veľa e, dobre zavedených mimovládnych organizácií, ktoré pracujú na poli ľudských práv, e, európskej integrácii. A my sme takýchto mimovládiek skutočne stretli veľa e, mnohých, skutočne mnohých zástupcov takýchto organizácií sme stretli v Dnepropestrovsku aj v Kieve. Ale jedna vec je dôležitá. Máme prístup, čiastočný e, prístup, e, máme prístup e, teda k nestranným informáciám, takže vďaka tomu môžeme porovnávať aj oficiálne údaje a hovoriť otvorene o tých pozitívach a negatívach celého procesu a tie správy sú čoraz lepšie a lepšie, ktoré spracúvame na základe a, a no, tie správy, ktoré aj dostávame pri takýchto príležitostiach, o ktorých teraz hovorím, sú čoraz lepšie, lepšie a lepšie. Takže a, to je jedna, jedno pozitívum a zároveň takisto sa snažíme podporovať aktivity mimovládnych organizácií. A, pán veľvyslanec Jan Tombinsky a celé e, zastúpenie Európskej únie nám poskytlo veľmi, veľmi účinnú podporu. E, ktor, pán Tombinsky tam vykonáva povinnosti na, na vyššej úrovni. Dostali sme, dostala sa nám teda veľa podpory a dúfame, že to tak bude aj naďalej. A pani predsednička, myslím, že treba pokračovať vo vypočutiach o ľudských právach na Ukrajine. A Vítam naše predchádzajúce rozhodnutie vypracovať správu, kde by sa vychádzalo z e, všetkých správ, ktoré sme dostali a vypočutí, ktoré prebehli. Myslím, že to je dobrý príklad toho, ako by sme sa naďalej kontinuálne mohli zapájať. A musíme využívať aj informácie od mimovládnych organizácií, ktoré sú veľmi cenné, e, aby sa potom vypracovala správa na vysokej úrovni. A napokon Treba povedať, že táto situácia bohužiaľ sa e, nezlepšuje, ako to tak vyzerá a e, nadchádzajúca zima pravdepodobne mm, prinesie ďalšie, ďalšie zhoršenie, e, takže sa situácia ešte viacej skomplikuje a preto my sme spustili už taký proces, charitatívny proces, a e, organizujeme zbierku e, odevov a podobne e, osobných vecí. Požiadame ľudí tu v parlamente, aby takto prispeli, aby sme tak pomohli utečencom a od oktobra až do decembra teda bude prebiehať táto výzva, aby ľudia prispeli Ďakujem, pán Ostrevičus. A teraz dáme slovo zástupkyni e SVČ Anna Korpičako, prosím. Ďakujem pekne, pani predsednička, a ďakujem aj poslancom, ktorí vystúpili. Stretnutie dialogu o ľudských právach medzi EU a Ukrajine prebehol ten istý týždeň Uskutočnila sa ad hoc návšteva Ukrajiny a dokonca sme sa mohli zúčastniť aj na malej časti vášho programu na delegácii EÚ a spolu s niektorými mimovládkami, s ktorými ste sa stretli. Považujem to za naozaj ten správny spôsob, ako ste povedali, pán Hujit, že takto sme posilnili tým, že sme boli spolu e, zameranosť na túto dôležitú otázku ľudských práv. A my sme v zahra- vonkajšej službe pripravení na hlboké diskusie, na dialog aj pri iných príležitostiach. Chcela by som však len veľmi stručne povedať niekoľko slov na tie témy, ktoré tu zazneli o IDP, o vnútorne presídlených osobách na východnej Ukrajine od 1. septembra, ako viete, trvá takáto situácia, že tu máme takéto kontaktné miesta, to, prístupné pre všetkých ľudí blízko kontaktnej línii ale tá humanitná situácia je veľmi znepokojujúca. Viac ako 5 miliónov ľudí je zasiahnutých týmto konfliktom. Ako som už povedala, 1,4-1,5 milióna vnútorne presídlených ľudí v krajine a tento počet sa od januára tohto roku zdvojnásobil. Je to veľká výzva pre vládu, veľký problém pre vládu zvládať to. Mali sme v dialogu ľudských právoch konkrétny bod o týchto IDP Hovorili sme o zákone o vnútorne presídlených osobách, o jeho implementácii a o tom, ako by sa mohol upraviť tak, aby lepšie slúžil potrebám takýchto ľudí v krajine. Taktiež sme zdôraznili na to, ako je dôležité poskytovať týmto osobám štátnu pomoc, prístup k základným službám, dôchodkom, dávkam, zamestnaniu, a príležitosti na zabezpečenie živobytia, vrátanie práva zúčastniť sa volieb v nadchádzajúcich voľbách. Okrem toho, e, v rámci spoločenstva vnútorne presídlených ľudí sú osobitné skupiny, napríklad ľudia s osobitnými potrebami, postihnutí ľudia, rómske komunity. A ide o to, aby sa skontaktovalo aj s týmito osobitnými skupinami. To si vyžaduje ďalšie úsilie a je to veľmi akutné, najmä v dôsledku vypuknutia detskej obrny na Ukrajine od začiatku mesiaca. ICC to je základný kľúčový bod pre EÚ. My zdôrazňujeme, že je dôležité ratifikovať e, romský štátus, že to Ukrajina musí urobiť a e, je to aj e, bod e, dohody, asociačnej dohody medzi EÚ a Ukrajinou. V ľudskoprávnom dialogu vítame tie prácu v ústavnoprávnom výbore, ktorá sa snaží o zavedenie ustanovenia do ústavy, ktorá by vyslovene uznávala jurisdikciu ICC. A E, ukrajinské orgány prijali krok k tomu, aby skúmali e, údajné trestné činy proti ľudskosti v rámci Medzinárodného trestného e, súdu. My za vonkajšej službe veľmi pozorne sledujeme a delegácia EÚ to robí aktívne. Sledujeme aj ústavné novely týkajúce sa súdnictva, ako aj tú skutočnosť, že by sme chceli, aby Benátska komisia dohliadala na tie, realizáciu týchto odporúčaní. Teraz k otázke zodpovednosti a e, za zlé zaobchádzanie. Pokiaľ ide udalosti na Majdane, a nezákonné zadržávacie strediska, o ktorých sa hovorilo, že existujú v rámci ľudskoprávneho dialógu, tak miestne voľby, ako sa už povedalo aj za nás, a bolo tu aj vysvetlenie vysokej predstaviteľky Mogherini, ktorá povedala, že miestne, musí dosť miestnym voľbám na Ukrajine, v celej Ukrajine, v súlade s ukrajinskými zákonmi a medzinárodnými normami. Pokiaľ ide o humanitnú situáciu, tak treba urobiť viac. V súčasnosti vidíme, že problém prístupu je najmä na strane e, oblasti, ktoré nemá pod kontrolou vláda. Vláda prijala niekoľko krokov na uľahčenie situácie v oblasti humanitného prístupu a sloboda pohybu bola tiež témou nášho dialogu, a toto musíme zachovať aj na našej strane a musíme na to pamätať pri našich e, ďalších snahách. Dnes sa stretáva trio Savčenko v Rusku a EÚ je pozorovateľom tohto rozhovoru. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A chcem sa spýtať, či má niekto otázku. Chce sa, chcete sa spýtať tých osôb, ktoré tu prehovorili k Ukrajine? Takže nie, ďakujem. Prejdeme k ďalšiemu bodu a tým ďalším bodom je príprava na Svetový humanitárny summit. A ja som spravodajkyňou tejto konkrétnej správy, ale a nevidím nie žiaden problém, tak dovolte, aby som povedala, o čo ide. Ide o remodelovanie humanitárneho systému, ktorý vznikol asi pred 25 rokmi a e, musí obsahovať celý rad nových víziev. Je to, taký, je to rozvojová správa, je to správa, kde my za náš podvýbor poskytujeme správu Ide aj o predstavu generálneho tajomníka OSN, ktorý to oznámil v roku 2012, že bude takýto svetový summit, ktorý sa uskutoční 12. a 13. maja 2016 v Istambule. A ako som spomenula, je to vlastne o aktualizácii, modernizácii humanitárneho systému na celom svete tak, aby bol prispôsobený k tejto zložitej situácii, ktorá existuje teraz, ale nebola tu pred 25 eh, rokmi. Takže tu hovoríme o celkových potrebách asi 20 miliard dolárov, to je celosvetová potreba. A nie je to len otázka peňazí, je to aj problém toho, ako dať do svetového humanitného systému určité komponenty, napríklad prevenciu. Ide tu aj o potrebu chrániť zraniteľné časti obyvateľstva, detí, ženy, chorých. A rovnako je dôležitá aj možnosť e, odbornej prípravy, aby sa ľudia naučili, ako predchádzať, ako zvládať prírodné katastrofy v súčasnosti. Takže je to veľmi vhodný model v súčasnej, moment v súčasnej dobe mať takýto summit, najmä keď vidíme explóziu utečencov a migrantov v Európe z krajín, ktoré sú vo svojej podstate rozvinuté krajiny. Takže je to kríza vo viacerých krajinách e, a ľudia pri dverách Európy a Európa je oveľa citlivejšia na túto tému, takže my by sme chceli prispieť k tejto správe a povedať, že pri remodelovaní humanitného systému sa zameriavame na, na základ a to je obhajoba ľudských práv identifikácia rizík, nebezpečenstiev, prevencia, ochrana a zmocňovanie jednotlivcov. To sú tie konkrétne prvky, ktoré by sme chceli mať v, v správe a sú to aj kľúčové body tejto správy. V prvom rade výbor DV zodpoveda za túto konkrétnu správu a do 24. septembra od 2 je lehota, pardon, o 12. alebo o 2. je lehota pre pozmenujúce návrhy. A a môžeme sa zamerať aj na ochranu ľudských práv, ako aj na závažnosť tejto situácie pri rozvíjaní celosvetových humanitných akcií. A to je niečo ešte pred politickými krokmi. To znamená, že ľudskoprávnu situáciu treba riešiť okamžite a treba riešiť aj tieto zásady. Jednoducho sa musíme zaoberať aj tým, čo je mimo hraníc EÚ, ale aj tým, čo je vo vnútri. Pretože ako môžeme poučovať svet, ak u nás vo vnútri ochrana ľudských práv nedosahuje požadovanú výšku? Čo sú základné zásady, čo sú fundamenty ochrany ľudských práv? v oblasti utečeneckej a migračnej krízy. Pán Kovačeč sa chce ujať slova, je to tieňový spravodajca. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, za návrh stanoviska k správe DV. Ja súhlasím úplne s vami, že my stojíme pred novou výzvou pri humanitnej politike a musíme a potrebujeme aj nový prístup. Vítam túto iniciatívu generálneho tajomníka OSN. Musíme nájsť spôsob, ako lepšie dodať e, humanitnú pomoc, ako potrebujeme urobiť aj viac pri, v oblasti vzdelávania. A môžem povedať, že by som rád videl oveľa väčšie úsilie v oblasti na strane medzinárodného spoločenstva pri boji proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami napríklad e, znižovanie e, náboru, boj proti teroristickým skupinám. E, a okrem toho, to, čo my stále hovoríme k stanovisku parlamentu, nájsť, tento, nájsť spôsob, ako zastaviť financovanie teroristických organizácií, ako je napríklad Islamský štát. Mám ešte niekoľko málo bodov, ako napríklad, že plne rešpektujem aj to, že rodová politika tam musí byť, ale možno by to nemalo byť len takým ústredným prúkom, alebo sú aj iné veci, ktoré treba tiež riešiť. Zdôrazniť aj oblasť vzdelávania v bode 4 tam potrebujeme mať jasnejšie a potrebujeme viesť dialog. My v EPP si myslíme, že je veľmi dôležité viesť taký regionálny dialog. To považujeme za veľmi dôležité. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu prácu a máte našu podporu. Ďakujem veľmi pekne. Áno, teraz pán ďalší kolega. Ďakujem. Chcem hovoriť za Beseru, ktorý je našim tieňovým spravodajcom za ALDE, takže budem používať jej podklady na posúdenie správy, ktorú ste teraz predložili. Naozaj chcem sa poďakovať spravodajkyni pani Valenciano za takúto komplexnú správu, ktorá rieši mnohé základné aspekty humanitnej pomoci. Pokiaľ ide o text správy, pripravili sme pozmeňujúce návrhy v duchu vašej správy, kde sa majú prepájať akcie roz, e, e, pomoci a ochrany ľudských práv tak, ako je to zakotvené v chartách EÚ a OSN. Hovorím o tom, že je potrebné utečencom poskytnúť základné príležitosti a možnosti na to, aby si mohli zabezpečiť plnohodnotný život. Preto zabezpečenie sexuálnych a reprodukčných služieb e, a práv najzraniteľnejším skupinám v čase humanitnej krízy, to sú ženy a dievčatá, je prioritou súčasne zabezpečenie sanity a prístup k čerstvej pitnej vody je viac ako len riadenie epidémie a rizika. Sú to základné kamene, ktoré zabezpečujú právo na život a ľudskú dôstojnosť. Napríklad živo, e, prístup k, medicína, k liekom zachraňujúcim život je ďalšia vec, ktorou sa stretávajú utečenci je to nielen otázka, e, ktorá prekračuje hranice čistej humanitnej pomoci. Ja si predstavujem humanitárnu politiku, tá, ktorá sa zameriava na zmocnenie ľudských bytostí, ktoré prechádzajú veľmi ťažkou životnou situáciou. Empowerment, zmocnenie je posilnenie schopností, ich budovanie, mať príležitosť, výber, byť proaktívnou e, ľudskou bytosťou, ktorá uspeje alebo zlyhá pri svojom úsilí, tak ako sme to mali aj my v našom živote možnosť dosiahnuť. A ja dúfam, že môj názor na humanitnú pomoc a ľudské práva bol je teraz dostatočne jasný a v tomto duchu predložím všetky svoje e, pripomienky a návrhy a podporujem vás vo vašom úsilí. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, hovorí ďalší kolega, pán Maker. Ďakujem za našu politickú skupinu ECR za túto správu, ktorá je veľmi konštruktívna Škoda, že spravodajca tu nemôže byť. Naozaj sme momentálne konfrontovaní s veľkou humanitnou výzvou. Keď sa pozrieme na tých 60 miliónov utečencov na celom svete v súčasnosti a nedávno sme mali diskusiu o Ukrajine, 5 miliónov ľudí, ktorí potrebujú humanitnú pomoc, 1,5 eh, milióna vnútorne presídlených osôb to sú všetko výzvy, ktoré sa musia riešiť na celosvetovej úrovni. Európska únia a naše členské štáty nedokážu všetko vyriešiť, takže určite podporujeme iniciatívu generálneho tajomníka OSN, ale samozrejme musíme zabrániť tomu, aby sa z tohoto nestal nejaký výnimočný diskusný krúžok. Dôležité je zabezpečiť, aby e, vznikli aj výsledky, aby sme dosiahli aj výsledky. Všetko bude záležať na tom, akí budú noví zaujímaví partnery v rokovaniach, ktorí sa zúčastnia na tomto humanitnom samite. To bolo, myslím si, aj úmyslom generálneho tajomníka, ale o pár dní budeme mať, teda na budúci rok budeme mať lepší prehľad. Podporujeme možnosť e, aby sa táto konferencia stala základnou konferenciou v kontexte humanitnej krízy a aby sa veci rieši, e, prediskutovali pri zdroji. A mňa zaujíma, čo očakáva DG od tejto konferencie. Ďakujem. Žiaľ Bohu, Pani predsednička nemá zapnutý mikrofón. Ďakujem veľmi pekne. Vysvetlím ešte túto konf... Je tu aj e, Wolfgang z DGECO, ktorý vysvetlí túto konferenciu. Ďakujem za vaše veľmi bohaté stanovisko a ďakujem všetkým poslancom za vstupy do diskusie. Mnoho vecí, ktoré sú v stanovisku uvedené, sa budú aj naďalej preberať tu v parlamente, ako aj v rámci prípravného procesu na celosvetový humanitný summit. Chcem len pripomenúť, že komisia vydala oznámenie komunike k tomuto, k tomuto summitu začiatkom septembra, keď sme sa snažili vytvoriť E, sformulovať naše stanovisko, pozíciu k samitu a prísť s konkrétnymi odporúčaniami pre prioritné oblasti. Pokiaľ ide o prácu vášho výboru, tak by ste mali vidieť, že toto oznámenie sa zamerialo na humanitné akcie a účinnosť systému ich zabezpečovania a dodávania. Z vášho pohľadu sú tie prioritné oblasti číslo jedna, to sú tie humanitné zásady, to je neutralita, nestranosť, ako aj oblast 3, kde by sme chceli, aby summit zahrnul ochranu do jadra reakčného systému humanitnej pomoci. Myslím si, že takto vyzerá táto humanitná e, debata a takto sa to navzájom spája. Veľmi pozorne som si vypočul vašu debatu o Ukrajine a Gáze a vidíte, že e, práca vašho výboru je úzko spojená aj s humanitnými otázkami Zaznelo tu mnoho dobrých bodov, ktoré podporíme pripomienky ku vzdelávaniu napríklad. Áno, chceme zvýšiť naše výdavky na vzdelávanie v núdzových situáciách a chceme sa venovať aj otázke rodu, rodovej prevencie, násilia a podobne. Na záver, vypočul som si výzvu na medzivládny proces okolo tohto samitu a chcem povedať, že tak ako to pripravil generálny tajomník, je to otvorený proces, občianská spoločnosť, mimovládne organizácie a podobne, čiže nie je to formulované ako vyjednávacia medzivládna konferencia. Samozrejme môžeme povedať, že v následnom kroku k samitu to nemusí byť formalizované v systéme OSN a potom sa tu hovorilo o humanitných zásadách, zásadách humanitnej pomoci a pri humanitných akciách a to iste poznáte vo vašom výbore. My tu máme svoj konkrétny prístup, ktorý sa snažíme zabezpečovať a my sa snažíme dodržiavať medzinárodné právo platné pre túto oblasť, ale sme e, ale sme opatrní, aby sme e, neporušili niektoré zásady. Ďakujem pekne. E, chce sa ešte niekto vyjadriť? Dobre, ďakujem. Takže pozmeňujúce návrhy môžete predložiť do 24. septembra. Uh, viem, že tu budú zastupcovia politických skupín a niektorí tieňoví spravodajcovia nemohli prísť, len tak, aby ste vedeli, aká je lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov a dovtedy môžeme diskutovať, uh, ako len bude potrebné na vylepšení tohto stanoviska. Dostávame sa na záver zasadnutia výboru. Začneme teraz zasadnutie rozšíreného predsedníctva, čiže tí, ktorí tu majú ostať, o tom vedia. Tí